plné právo e, zúčastňovať sa schôdzi a práce orgánov v zmysle e, ustanovení rokovacieho poriadku. Právny výbor v na svojej schôdzi 12. januára 2017 preskúmal mandáty pani Alex Meyer a pána Timo Velkena. Jednohlasne to bolo schválené a teda navrhuje sa overenie týchto mandátov a teda ich prehlásenie za platné z, k 15. novembru, respektíve 14. novembru 2016. Sú nejaké výhrady? Platnosť týmto